členom tejto skupiny s účinnosťou od 20. júla 2009. Ďalej. Európska ľudová strana a socialisti a demokrati, zelení, konzervatívci a reformisti a skupina slobodných e, európskych demokratov hovorili, informovali o zmenách v ich delegáciách. Mená sa nachádzajú v zápisnici z tohto rokovania, alebo sa budú nachádzať. Pokiaľ nebudú predložené žiadne pozmenujúce návrhy do konca tohto zasadnutia, tak sa budú e, považovať za schválené do konca tejto schôdze. Um, ne, e, e, budem ich teraz čítať. Talianské súdne orgány požiadali o, parlamentnú, o, o odňatie parlamentnej imunity pánovi Albertovi Fiorimu v súvislosti so súdnym konaním vo Vinčence na základe článku 6.2 rokovacieho poriadku bola táto záležitosť postúpená výboru pre právne záležitosti. Výbor pre právne záležitosti ma požiadala, aby som urobil korekciu, pokiaľ ide o